nasleduje e, vyhlásenie komisie o stroskotaní pri líbyských e, hraniciach. Áno, vážená pani e, predsednička, Európska komisia sa skutočne so zármutkou dozvedela, že v nedelu večer v Stredozemnom mori pri líbyskom pobreží stroskotala loď, ktorá viezla imigrantov do Európy. Podľa istých zdrojov tam bolo 257 E, ľudí, väčšina z nich je nezvestná. Komisia musí vyjadriť e, a vyjadruje svoj súcit nad týmito obeťami a príčiny tejto katastrofy sú určite e, viaceré a tou hlavnou sú kriminálne organizácie, ktoré z líbyského pobrežia organizujú toto, e, tento obchod s ľudskými bytostiami. Je to netolerovateľný fenomén. Európska komisia vyzýva všetky zúčastnené strany, aby zmobilizovali svoje úsilie a aby sa s tým skoncovalo. Líbia tu musí zohrať e, kľúčovú úlohu, musí sa e, viac snažiť a bojovať efektívne proti E, obchodovaniu s ľuďmi na svojom území. Musí sa venovať prevencii e, pristávania nelegálnych plavidiel pri svojom pobreží a to v rámci svojich kompetencií a takisto musí poskytovať týmto imigrantom medzinárodnú podporu e, v súlade s medzinárodnými pravidlami, tak ako to hovorí konven- panafrická konvencia z roku 1969, ktorú aj Líbia podpísala. V posledných rokoch Európska e, komisia niekoľkokrát žiadala líbyjské orgány, aby E, sa tejto problematike venovala, aby prijala efektívne opatrenia v spolupráci s Európskou úniou a jej členskými štátmi. Musím však povedať, že sme ponúkli čoraz väčšiu finančnú pomoc Líbii, ale je jasné, že je potrebné, aby líbyské úrady túto finančnú pomoc využili na zlepšenie boja proti obchodu s imigrantami a s ľudskými bytostiami na svojom území, aby posilnili kontrolu na svojich južných hraniciach. Líbyské orgány musia takisto mať systém prijímania imigrantov v súlade s medzinárodnými pravidlami. Je síce pravdou, že Európska únia je pripravená spolupracovať a prispievať k zachytávaniu takýchto e, nelegálnych plavidiel na Stredozemnom mori. Budúci mesiac sa spustia dve námorné operácie Nautilus a Hermes, e, ktoré spolufinancuje Frontex, naša e, agentúra pre kontrolu vonkajších hraníc a tá bude stať okolo E, bude stáť niekoľko miliónov eur. Je pravdou, že Európska únia spolupracuje a Líbia tiež spolupracuje pri realizácii týchto aktivít. Je potrebné, aby členské štáty prijavili konkrétnu e, solidaritu s Talianskom a Maltou, ktoré sú veľmi e, vystavené práve týmto migračným tokom z Líbie a takisto je potrebné, aby Líbia E, skutočne prijala zodpovednosť za repatriáciu migrantov, ktorých zachytí na svojom teritóriu. My sme vzali na vedomie, že talianské úrady e, si myslia, že od 15. mája môžu spustiť spoločnú E, kontrolnú hliadku s e, líbyským námorníctvom pri líbyskom pobreží, aby zachytili takéto nelegálne plavidlá s imigrantmi. My vítame takúto podporu zo strany italianských úradov o posilnenie líbyského námorníctva v tomto smere, ale okrem tohto naliehavého opatrenia si komisia myslí, že prioritu treba dať e, aj ľudskej dimenzii tohto problému. Títo migranti, e, ktorí sú prevádzaní bez škrupul, to sú väčšinou ľudia, ktorí unikajú pred vojnou alebo pred prenasledovaním. No a my si želáme, aby tieto udalosti posledných dní e, skutočne e, vyvolali v našich členských štátoch uvedomenie si, aká vážna je situácia a aby sme takýmto spôsobom mohli spolu s členskými štátmi a s Európskym parlamentom pripraviť štokholmský program, ktorý by mal venovať veľkú časť svojich priorít práve tomuto globálnemu prístupu k imigrácii. Tento globálny e, prístup je nevyhnutný, aby sme vytvorili dlhodobú stratégiu riadenia migračných tokov. Pritom treba brať do úvahy aj situáciu a potreby krajín, odkiaľ títo migranti pochádzajú. Na druhej strane, táto stratégia musí umožniť prehlbiť dialog s africkými partnermi, a to menovite e, v súvislosti s procesom Haba, E, kde teda má spolupracovať EÚ a Africká únia. Je potrebné identifikovať spoločné odpovede na tieto výzvy. No a samozrejme, je potrebné aj využiť všetky šance a regulérnej, pravidelnej, legálnej imigrácie, ktorá by e, bola e, vhodná aj pre a dobrá aj pre Európu, ako aj pre krajiny pôvodu. Takisto je potrebné zmobilizovať dodatočné zdroje, zintenzifikovať spoluprácu medzi krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami, aby sa posilnila ich kapacita e, rozničiť tieto organizácie, ktoré sa venujú práve obchodu s ľuďmi. Táto stratégia musí umožniť lepšie riadiť E, a organizovať príchod e, tých imigrantov na územie EÚ, ktorí legitímne žiadajú o azyl a takisto zvýšiť e, kapacitu v oblasti ochrany utečencov v spolupráci s tretími krajinami. Vážená pani predsednička, dámy poslankyne, páni poslanci. Pred dvoma týždňami som bol na Lampeduze a na Malte a musím povedať, že som na vlastné oči videl a na vlastné uši počul, aké drámy títo ľudia prežívajú, a ktorých zneužívajú títo ľudia bez škrupul, bez škrupu a oni riskujú vlastný život na, pri prekonávaní tejto námornej bariéry. Musím povedať, že naozaj e, v súvislosti s týmito poslednými incidentmi musíme tento problém brať veľmi vážne a musíme v každom členskom štáte sa snažiť vzbudiť e, vedomie a uvedomie si e, naliehavosti a vážnosti tohto problému, ktorý ohrozuje životy ľudských bytostí neuveriteľnými podmienkami. A preto chcem poďakovať Európskemu parlamentu za to, že požiadal komisiu o toto vyhlásenie. Ja to robím skutočne s celého srdca a vyjadrujem svoju osobnú angažovanosť tejto problematike do budúcich mesiacov, aby sme sa vyhli podobným tragédiám takéhoto rozsahu. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán komisár. A teraz pán Diaz de Mera, dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, vážená pani predsednička. Dnes sme si spoločne uvedomili e, bolesť a sústrasť nad smrťou toľkých imigrantov v stredozemnom mori, ktorí boli zúfali a možno aj oklamaní a mali aj nádej. Sú to nevinné obete e, niečoho, čo si oni nevybrali, okolnosti, ktoré im boli vnútené. V stredozemnom mori a pri Kanárskych ostrovoch e, tá, sa, tie, tieto oblasti sa zmenili e, ce, na, o, na cestu, E, plnú nebezpečenstva, smrteľného nebezpečenstva na ceste zo zúfalstva EÚ a členské štáty musia citlivejšie vnímať rozmery týchto tragédií. E, my hovoríme veľa, ale robíme málo a výsledky sú naozaj také tvrdé, ako sme videli posledne pri Líbii. Musíme myslieť na obmedzenú efektívnosť našich politík. Neexistujú žiadne magické recepty na to, aby sme sa aby sme sa vybavili skutočne efektívnymi riešeniami, ale musíme mať odhodlanie a pretrvávajúce politiky. Musíme mať pevnú politiku spolupráce s krajinami e, pôvodu a tranzitu. Musíme spolupracovať a to musia byť dve mince jednej, e, dve strany jednej mince. Musíme e, zdôrazňovať výhody legálnej imigrácie aj v tomto krízovom období Musíme spolupracovať s krajinami pôvodu a tranzitu na základe e, ad hoc dohôd inteligentne a prostredníctvom e, špecializovaných jednotiek musíme bojovať proti organizovaným zločineckým sieťam, ktoré sa tomuto venujú. Musíme brániť naše vonkajšie hranici. E, miliarda 800 eur na 7 rokov to je evidentne málo. Musíme efektívne posilniť Frontex, aby sme vlastne tu nevyhlasovali iba naše úmysly, ale aby sme mohli disponovať účinnými nástrojmi a e, aby sme mohli vyvíjať väčší nátlak proti tomuto nelegálnemu e, obchodu. Nautilus a Hermes a 24 miliónov eur znamená väčšiu mieru záväzkov a viac prostriedkov. Už nemôžeme, už musíme prestať s rečami a musíme pristúpiť k činom. A musíme skutočne prijať túto tvrdú zodpovednosť. Ďakujem. Pani Napoletáno, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička Hovoríme tu o viac, viac ako 500 obetiach, ktoré prišli o život na mori. To je už e, najväčšia tragédia vlastne od e, poslednej vojny svetovej. A aj ľudia v Európskom parlamente sú e, týmto pohnutí. A niektorí si mysleli, že, sa chráň, že sú chránení tým, že podpísali bilaterálnu dohodu, ako napríklad dohoda je s Libiou. Avšak nie je tomu tak. A táto dohoda podstate dáva dokopy rôzne veci, ako napríklad e, uznanie zločinov počas e, koloniálneho obdobia, potom výmenu určitých e, záväzkov, aby boli pod kontrolou migračné toky a v podstate E, talianské pobrežie e, láka veľké množstvo mladých ľudí z Afriky. A samozrejme, že ak e, niekto slúbil 5 miliónov dolárov a tie nakoniec neprišli, tak samozrejme, že akým spôsobom vlastne môžeme ľudí presvedčiť, aby neprichádzali ale situácia je taká, že tam, kde je vojna, to nie je také jednoduché a to všetko samozrejme potom celé vedie, aj celá situácia napríklad z kontinente vedie k tomu, že sa obchoduje s ľuďmi a e, sa, tiež sa mi vidie, že teda európske vlády sa tu zahrávajú s ohňom a keď sa situácia rýchlo nezmení a keď Európa nebude rýchlo konať a nepripraví dostatočne pozitívnu politiku, tak e, nebude možné zabrániť e, týmto migračným tokom a nic nebude možné o tom neinformovať, e, pretože tu už nestačí len rétorika našich politík. Ďakujem, pani Napoletáno. A teraz dávam slovo za ALDE na jednu minútu pán Depré. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, a ja v mene mojej skupiny sa chcem skloniť pred týmito novými umrtiami z biedy, kriminálneho vykorisťovania a cynizmu štátov. Súcit však nestačí, my musíme čeliť realite. A realita je taká, pán pre- predseda, že skutočné hranice na juhu Európskej únie to už nie, nie je v Európe, ale na africkom kontinente. Ak keď lode opustia africké brahy, nešťastní pasažieri e, už e, sú priamo ohrození smrťou, alebo ak, naš, ak majú šťastie a prídu k európskym brehom, tak odtiaľ sú vo väčšine prípadov e, vyhostení. Táto dráma sa neustále opakuje a Európska únia by mala mať väčšiu vôľu negociovať s krajinami pôvodu a tranzitu o skutočných dohodách. Samozrejme, treba serióznu kontrolu hraníc, ale to nestačí. Treba zvýšiť legálnu imigráciu, lebo to je aj podpora rozvoju. Treba prijať také dohody aj systémy, aby sa naďalej nenaplňali e, námorné e, cintoríny, lebo súd, sústraz nestačí. Ďakujem, pán Depre. A teraz za zelených a na dve a pol minúty pani Flotr. Ďakujem, vážený pán predseda. E, kto to bol, koľko ich bolo, odkiaľ boli mali deti, boli to ženy, deti, utečenci. E, Pohraničníci ich zastavili, rybári ich nechali len tak na pospás vode. Toľko otázok sa natíska na touto humánnou drámou. Vieme, že stovky ľudí zahynuli a pripojili sa k stovkám mŕtvych, ktorí sa utopili v stredozemnom mori. My teraz večer nemôžeme obviňovať e, počasie, lebo títo ľudia skutočne sa vystavujú neľudským a nebezpečným podmienkam, lebo pochádzajú z devastovaných regiónov, lebo považujú za menej nebezpečné takúto cestu a nestrácajú nádej. My, a práve e, dispozitív boja proti imigrácie vedie e, týchto imigrantov k tomu, aby za takýchto podmienok utekali zo svojich krajín Taliansko a Líbia v poslednom čase e, odklonili tieto lode do Európy. Európa je posadnutá e, ochranou a opevňovaním svojich e, hraníc, čo má za následok smrť. E, tieto hliadky, e, osnaté drôty a toto všetko nedokáže zastaviť ich vôľu újsť. A teda natíska sa otázka, je Európa pripravená prijať dôsledky svojich postojov? Nie. A preto žiadam komisiu a členské štáty, aby urobili všetko preto, aby lokalizovali tieto osoby, ktoré unikajú cez more, aby zabránili ďalším stroskotaniam. Po druhé, aby potvrdili, že e, námorné právo vyžaduje poskytnúť pomoc e, ohrozeným. Treb, po tretie, treba zastaviť všetky negociácie o imigrácii s krajinami, ktoré neposkytujú žiadne garancie v rešpektovaní ľudských práv. Po štvrté, rešpektovať práva všetkých ľudských bytostí a žiadať medzinárodnú ochranu vo všetkých krajinách. Máte pravdu. Ľudia, ktorí miznú v mori, to nie sú ilegálni emigranti. To sú ľudia, ktorí často unikajú pred reštriktívnymi politikami a e, stáva sa to vlastne zločinom. Všetká politika Európskej e, e, únie vedie k, cez dumping v baníctve, dohody o voľnej výmene a tak ďalej vedie k zhoršovaniu situácií v týchto autokratických štátoch. Ďakujem pani Floutr za GUE NGL na 2,5 minúty pán Katania signor presidente. Quello che è avvenuto... Ďakujem pekne, pán predseda. Udalosti z predčerajška sú poslednou hanebnou drámou eh, v vlastne situácii, ktorá už ale pretrváva dlhší čas. Jednoducho migranti sa snažia dostať do Európy. Je to určite najväčšie porušenie práva na život aké sa deje. A táto dramatická situácia preukazuje, aká pevná je naša pevnosť e, a možno je to, aj naš, je to teda naša zodpovednosť aj za životy týchto mužov a žien, ktorí jednoducho sa len snažia e, si zabezpečiť lepší život a utiecť od e, hladomoru. Jednoducho je potrebné v Stredomorí um, zabrániť tomu mechanizmu, ktorý vlastne vytvára um, migráciu. v európskych politikách e, sú také politiky, ktoré sú ako ostatní druhot hľadiska migrácie. A potom ešte niekoľko slov k Európe. Vlastne nie sú aj tak e, oficiálne spôsoby, akým spôsobom môžu títo občania získať prácu v Európe, alebo ako môžu by mohli žiadať o azyl. A to neexistujú štandardné mm, prostriedky. Musia sa vrhať smerom k celému cez Stredozemné more a musia e, sa, sa spolíhať na týchto obchodníkov s ľuďmi, aby sa dostali do Európy. Do Európy. Za posledných 20 rokov e, zo, migranti, ktorí sa snažili dostať do Európy, už do, tieto čísla dosiahli desiatky tisíc muži, ženy, ktorí nakoniec skončili ako potrava pre ryby. Pán Petering e, nás vyzval na minútu ticha pre tieto obete. Ja mu ďakujem za to, že akceptoval túto moju požiadavku, ale samozrejme to nestačí. Keď hovorím, nestačí teda len hovoriť a súcitiť, ale musíme pripraviť takú politiku, aby sme už mohli povedať v tomto parlamente, že žiadne ďalšie obete v Stredomorí. Ďakujem, pán Katáni. A teraz pán komisár Barov. Budem iba veľmi stručný, vážený pán predseda. Je dôležité konať. A ja e, súhlasím s tým, čo povedal pán Depre. treba ísť k tomuto globálnemu e, prístupu a k tým bilaterálnym partnerstvám, pretože globálne problém nevyriešime. Vy ste to zdôraznili, my, Európania, máme svoju zodpovednosť, my musíme sa venovať e, podpore legálnej migrácie, čím e, prejavíme náš duch otvorenosti, našu otvorenosť, ale treba zvýšiť možnosti prijímania ľudí, ktorí utekajú pred prenasledovaním a pred vojnou. Ale dovolte mi povedať a pripomenúť, že zodpovednosť je takisto aj na tých tretích krajinách, s ktorými sa veľmi ťažko rokuje. Ale my nemôžeme sa vzdať týchto rokovaní. My musíme dosiahnuť tu, aby Líbia vytvorila systém azylu, aby ho rešpektovala, aby nám pomáhala e, pri zatýkaní niektorých e, prevádzačov ľudí, obchodníkov s ľuďmi, treba povedať. A ja sám som počul od malských úradov, že Líbia necháva prechádzať niektoré lodi v polutovania hodných podmienkach a potom malcké námorníctvo musí zachraňovať týchto úbožiakov, ktorých e, obchodníci s ľudskými bytostiami vykoristujú. Takže my musíme mať aj istým spôsobom pevné e, postoje voči tretím štátom, ktoré neplňa svoje medzinárodné povinnosti. V každom prípade si však myslím, že keď sa všetci spoločne zmobilizujeme, e, mali by sme sa vyhnúť opakovaniu takýchto dramatických incidentov. Ďakujem, pán komisár. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. To je správa pána Laxa o vízovom kódexe spoločenstva a na začiatok dávam slovo pánovi Vaxovi. Eh, tak, Talman. Jemenská... Pán predseda,